títo kandidáti boli schválení. Takisto s veľkým potešením by som rada privítala na oficiálnej tribúne pána Irakli Kobakidzeho, eh, predsedu gruzinského parlamentu a jeho delegáciu. sú na pracovnej návšteve v Európskom parlamente a je nám cťou, e, že sa zúčastňujú našej diskusie a hlasovania. Takže srdečne vás vítame a teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Začneme so správou pána Takulu. Je to menovité hlasovanie.